Sme veľmi radi, že máme medzi sebou laureátku Zacharovej ceny za rok 1995. Na uh, Témou tohto zasadnutia bude e, sloboda um, prejavu a ľudské práva v Turecku, ale predpokladám, že sa budeme zaoberať aj ďalšími otázkami súvisiacimi s ľudskými právami. Uh, Leila Zana bola pozvaná na toto stretnutie e, výborom pre ľudské práva, ale v súčinnosti aj s výborom pre ženy a rodovú rovnosť a delegácia pri spoločnom parlamentnom výbore EU turecky. Helen Plotko, ktorá je predsedničkou, tu dnes nebude. Bude tu Elena Koper, ktorá je podpredsedničkou. Obidvom vám ďakujem za to, že budete spolupredsedať tomuto zasadnutiu. Lena Zania je veľmi známou aktivistkou a nezávislou členkou tureckého parlamentu z juhovýchodnej časti krajiny. V roku 1991 sa stala prvou e, kurd Kurtkou, ktorá bola zvolená do tureckého parlamentu. E, poslednú časť svojej parlamentnej prísahy e, prednášala v kurčtine, čo viedlo okamžite k jej uvrhnutiu do väzby. Strávila tam 10 dní, ale E, turecký e, súd rozhodol, že jej vystúpenie bolo v rozpore s jednotou krajiny. E, v roku 2004 bola prepustená a bola znova zvolená do tureckého parlamentu v roku 2011 v júni. V posledných rokoch bola, sa proti nej viedlo viacero súdnych konaní a bolo vynesených viacero rozsudkov odňatia slobody. E, napríklad e, tento rok bola odsudená na 10 rokov odňatia slobody za to, že v rokoch 2007 a 2008 šírila prejavy e, proti tureckej jednote, ale v súčasnosti ju chráni parlamentná imunita. A chcela by som všetkým pripomenúť, že náš predseda pán Šulc navštívil Turecko 11. júna a takisto v úvode štrasburského zasadnutia upozornil na to, že prebieha proces odvolania proti rozsudku pani eh, Leni Zajna. Takže sa tešíme, že e, mohla navštíviť náš parlament. Turecko je ešte stále vystavené mnohým výzvam v oblasti ochrany ľudských práv ktoré sú stále v strede našej pozornosti, a to aj v rámci pristúpenia Turecka do EÚ a výročnej správy o pokroku. Chcela by som úvodom zdôrazniť aj niektoré posledné prípady, ktoré sledujeme v oktobri v oktobri až decembri 2011 e, viacerí e, spisovatelia, novinári, akademici, vydavatelia boli e, vzatí do väzby v rámci protiteroristického zásahu. Také najznámejšie prípady sú Račica na Korum, ktorý bol v apríli 2012 e, prepustený z väzby, ale pripravuje sa proti nemu súdne konanie. E, takisto e, bol to sa to vzťahuje aj na ďalšie osoby. Chcela by som pripomenúť, že aj profesor Izrael Musami z Univerzity v Marmare bol obvinený a e, hrozí mu až 20-ročné odňatie slobody. E, 19. Ehm, marca e, som ho navštívila v istambulskom väzení a pochopila som, že hoci si táto dáma nemôže e, riadne pripraviť svoju obhajobu, pretože nebola oboznámená s dôvodmi obžaloby. E, takže e, všet, Čiže keď to zoberieme všetko spolu, 193 e, aktivistov e, očakáva e, rozsudok. 2. júla sa začalo proti ním súdne konanie. Samozrejme, toto konanie je predmetom nášho hlbokého znepokojenia a takisto sme znepokojení zo spôsobu uplatňovania protiteroristickej legislatívy a preto sledujeme tento prípad s veľkým záujmom. Okrem toho sú mnohí ďalší obhajcovia ľudských práv, aktivistov a odborárov e, vystavení rôznym reštrikciám a často aj trestnému obvineniu. Pani Koper, moja spolupredsedajúca, ma upozornila, že na jednom zo zasadnutí parlamentu bola v rámci tureckej delegácie s nami a medzi nami aj e, turecká feministka protimilitaristka politická aktivistická, ktorej takisto hrozí väzenie za niečo, z čoho bola už dvakrát oslobodená. Takže toto je ďalší prípad, ktorým sa zaoberáme. A myslím si, E, pardon. E, samozrejme, ja by som mohla ešte menovať mnohé ďalšie otázky, ako aj e, prípady, do ktorých sú zapojené odbory, ale chcela by som povedať len toľko, že takisto pozorne sledujeme justičnú reformu, ako aj ústavnú reformu a veríme, že prinesie pozitívne zmeny v Turecku. Európska komisia takisto presadzuje novú pozitívnu agendu s cieľom stimulovať e, rozhovory o pristúpení. Jedným z hlavných prvkov to je agenda politických reforiem a základné prá- ľudské práva. Čiže toto je ten všeobecný rámec, e, ktorý e, toto je teda tá situácia, v rámci ktorej sledujeme vývoj v Turecku. Teraz odozdáme slovo pánovi Gustafsonovi, ktorý takisto e, povie niečo na úvod tejto problematiky. Ja budem hovoriť po švedsky. Ďakujem. V prvom rade by som chcel uh, privítať Leniu Zanu na tomto zasadnutí. Som skutočne mimoriadne potešený, že ste mohli prijať naše pozvanie na účasť. Okrem toho som veľmi rád, že sa to e, robí v rámci spoločného zasadnutia. Ja som tu e, ako predseda môjho výboru a sú tu aj viacerí ďalší členovia výboru pre rodovú rovnosť, ako aj členovia výboru pre ľudské práva ako aj e, členovia delegácie pre EU a Turecko. Čiže ide o spoločnú iniciatívu a som skutočne rád, že ste tu medzi nami. Pokiaľ ide o náš výbor pre rodovú rovnosť, my veľmi pozorne sledujeme vývoj v Turecku a všetko, čo súvisí s právami žien, všetko, čo súvisí s rodovou rovnosťou. Samozrejme, Turecko je kandidátskou krajinou pre pristúpenie do EÚ, čo je pre nás mimoriadne relevantná okolnosť. E, mal by som e, snáď e, uviesť, že náš výbor vyslal delegáciu do Turecka vo februári 2012. Okrem toho sme vypracovali správu Perspektíva pre ženy v Turecku do roku 2020. To je názov. Konštatujeme, že v Turecku dochádza k istému vývoju v oblasti rodovej rovnosti, pozitívnemu vývoju, ale napriek tomu tá legislatíva nie je uplatňovaná celkom rovnomerne vo všetkých oblastiach a to všetko e, samozrejme sa prejavuje e, v tom, že nie vo všetkých častiach krajiny sa upra- e, uplatňujú právne predpisy, takže zostáva tam toho ešte veľa urobiť, predovšetkým v oblasti ľudských práv. Som si istý, že od členov dostanete veľa otázok, ale ja by som chcel využiť túto príležitosť, aby som hneď položil tri otázky. Poprvé, Rád by som si vypočul váš názor na to, že veľmi málo žien sa zúčastňuje na politickom živote v Turecku. Okrem toho, myslíte si, že existuje nejaký rozdiel medzi kurdskou populáciou a tureckou populáciou v tejto súvislosti? Po druhé, násilie, rodové násilie a násilie voči ženám, to je problém jednak Turecka, ale aj celej Európy. Nedávno bola eh, prijatá nová legislatíva s cieľom chrániť rodiny a brániť e, e, Mm, rodovému násiliu, násiliu mužov voči ženám. Čo by ste k tomu mohli povedať? Myslíte si, že sa bude táto legislatíva uplatňovať riadnym spôsobom? A posledná otázka, mohli by ste nás informovať o tempe e, diskusí, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Turecku v súvislosti s právom na e, potraty, a to inými slovami o sociálnych a reprodukčných právach. Toto sú tri témy, ktoré E, ktorý, e, o ktorých by som vás poprosil niečo povedať. Ďakujem. Ďakujem, pán Gustavsen. A teraz pani Kopa z delegácie pre Turecko. Ďakujem, pani Lochbile. Naša Dnešná diskusia sa bude týkať slobody prejavu a práv žien v Turecku. V spoločnom parlamentnom výbore sme 14. júna diskutovali eh, o tejto otázke s, s novým tureckým ministrom pre ženy. Myslím si však, že toto je osobitý zvláštny deň pre tento výbor, pretože hlavným rečníkom bude nositeľka Sacharovej ceny pani Elena Zania, ktorá je symbolom pokračujúceho boja za ľudské za práva žien, za slobodu prejavu, bola viackrát väznená a vystupuje v mene kurdského národa. Ehm, e, pokiaľ ide o kurdskú populáciu, ehm, tu e, pani Zania sa v tejto súvislosti nedávno stretla s premiérom, čo možno považovať za pokrok. Okrem toho bola verejne uznaná ako človek, ktorý môže verejne eh, vydávať vyhlásenia, čiže je to prejav politického realizmu. Eh, Eh, žiada o to, aby sa pokojným spôsobom vyriešila táto kurdská otázka, ale kompromis eh, nie je jednoduchý. Dámy a páni, pani eh, Lenia Zana je symbolom morálnej integrity ktorá presahuje len e, tie uznania, ktoré doteraz dostala. Je pozitívnym hlasom, je to žena, e, ktorá e, je človekom, s ktorým treba počítať, pretože vždy, keď podporíme ľudí ako je ona, tak investujeme do mieru. Je potrebné, aby sme týmto ľuďom vychádzali v ústrety. Lenia Zána hovorí v mene e, slobody prejavu ľudských práv a je ochotná hovoriť o miery. Preto by sme ju mali dnes veľmi pozorne počúvať a toto je dôvod, pre ktorý by ju mala počúvať aj Turecko. Pretože ak kurdská populácia stratí dôveru v boj e, pani e, Zania, tak nestratí dôveru iba v jednu osobu, ale v celkovú budúcnosť e, tohto boja. Čiže ona je nielen osobou, ale aj symbolom. E, E, kurdská populácia nie je jednoducho v menšinov. E, dnes žije viac Kurdov v Istambule než v iných častiach krajiny, ale Kurdi sú e, aj integrovaní do spoločnosti a sú široko diferencovaní. Sú tam zámožní Kurdi, ale aj veľmi chudobní ľudia. My vieme, že mier je zložitý zložitejší než vojna a preto ľudia, ktorí uznajú túto zložitosť a sú ochotní pracovať za vyriešenie tohto e, problému demokratickým spôsobom, si e, zasluhujú našu úctu a dokonca obdiv. To, je to cesta, ktorou sa rozhodla vydať pani Elenia Zana a s týmto by som sa chcela ešte raz poďakovať za to, že prišla medzi nás. Ďakujem, pani Kopa. A teraz by som chcela odovzdať slovo pani Lenie Zane a chcela by som ju ešte raz privítať. Ja osobne som veľmi rada, že ste tu, pretože keď som bola študentka, tak som sa zúčastnila kampane za vaše oslobodenie. Vy ste vtedy boli, myslím, odsudená na 10-ročné väzenie. Tešíme sa na to, že vás budeme môcť vypočuť. divanda oturan bütün hemcinslerime teşekkür ederken müttefiklerine de teşekkür ediyorum. Ďakujem, ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Chcela by som poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom. Teším sa veľmi, že dnes som v podvýbore pre ľudské práva spolu s členmi výboru pre ženské práva. Ďakujem vám veľmi pekne. chcel by som vás všetkých veľmi srdečne pozdraviť. V mojej dnešnej prednáške by som chcel hovoriť o tom, čo sa, čo sa stalo, ako boli porušené ľudské práva, hlavne čo sa týka žien a detí vo väzeniach. Ľudské práva sú práva, ktoré majú ľudia z jednoduchého dôvodu, že sú ľudia, a sú nedotknutelné. Znamená to, že s ľuďmi treba zaobchádzať s istou mierou dôstojnosti. No a to je dôležitejšie ako ktorékoľvek myšlienky na zisk, na profit. No je to sloboda, sú to otázky slobody. Treba konať a žiť dôstojne, no avšak dnes ešte stále miesto narodenia, geografické podmienky, vojny, autokratické politické systémy a mnohé ďalšie záležitosti obmedzujú a túto dôstojnosť a preto je pred nami ešte veľmi dlhá cesta, aby sme skutočne chránili ľudské práva. Na to budeme potrebovať vytvoriť jasný základ, treba, aby náš hlas bol jasne, jasne vypočúvaný a chcel by som, chcel by som povedať a poďakovať vám všetkým, ktorí tento boj vediete. Každodenne v Turecku a v Kurdistane zažívame porušovania ľudských práv. A to je na základe diskriminačných faktorov, ako napríklad trieda, rasa alebo pohlavie. Sloboda prejavu je v Turecku ešte stále veľmi obmedzovaná. Spisovatelia, žurnalisti, vydavatelia akademici, umelci, odborári, politici, všetci majú problémy slobodne vyjadriť svoj názor, pretože za to sú zatýkaní a musia čeliť súdom. Turecko postupuje veľmi systematicky a bohužiaľ mnohí ľudia sú kvôli porušovaniam o porušeniu ich práv vo vezení. Bolo to tak včera, je to tak ešte aj dnes. Minulý mesiac sa uskutočnilo povstanie v jednom väzení v Urfe. Pritom o život prišlo 13 väzňov, ale povstania boli aj v Adane, Karamane a ďalších. A to je, je jeden znak toho, aké hrozné sú podmienky v tureckých väzeniach. V Urfe vo väzení sa v roku 2010 už uskutočnilo povstanie a vtedy jeden väzeň sa zo zúfalstva sám podpálil a v roku 2011 niektorí väzni podpálili svoje cely. Neustále sa poukazovalo na to, že tie podmienky súvisia s tým, že väzenia sú preplnené. Vo väzení, kde by malo byť 300 väzňov, je ich viac ako tisíc. a minister spravodlivosti Turecka to aj otvorene priznal. Prakticky tretina tureckého obyvateľstva uväznených by teda nemala, nemala byť vo vezení. Aj Európsky súd pre ľudské práva v tejto veci vydal viacero rozsudkov, Komisia pre ľudské práva tiež poukázala na to, že väčšina väzení v Turecku je preplnených, že tam nie sú možné dôstojné podmienky zadržiavania dodržať. A ešte niekoľko príkladov vo väzeniach, kde by mohlo byť 80 tisíc osôb, je ich viac ako 130 tisíc. 120 tisíc z, väzňov sú uväznení zo súdnych dôvodov, viac ako 9 tisíc z politických dôvodov a približne 2000 z dôvodu organizovaného zločinu. A aj personál vo väzeniach nie je dostatočný. Väzni nemajú prístup k zdravotníckým službám, s vonkajším svetom, nemôže udržiavať prakticky žiaden kontakt a Takto sa postupuje do všetkých strán. Okrem toho sa množia sexuálne útoky vo väzeniach. Týka sa to hlavne detí a mládeže, ktoré sú, ktorí sú uväznení. V Turecku je to približne 2500, približne 5000 žien sa nachádza vo väzbe a oni trpia v týchto podmienkach ešte viac. približne 300 detí vo veku od 0 do 6 rokov sú vo väzeniach spolu s ich matkami a sú úplne odrezaní od akékoľvek formy e, zdravotníckých služieb alebo starostlivosti. Čiže ženy sú postihnuté mimoriadne. Okrem toho, v prípade ťažkých chorôb nedostáva, nedostávajú potrebnú pomoc. neexistuje prakticky žiadne zdravotná, starostlivosť a ak e, sa vykoná nejaká ginekologická kontrola, a tak aj, aj vtedy e, sú v miestnosti muži a ženy postupujú vyšetrenie s putami na rukách. To je všetko smutné dedičstvo vojenského prevratu v septembri 1980 aj keď sa zmenili názvy väzení po tom, čo sa tam uskutočnili tieto rôzne veci, tak podmienky sa nezlepšili. No, vidíme skutočnú legitimizáciu porušovania ľudských práv v roku 1996 boli niektorí ľudia prepustení aj napriek tomu, že zavraždili 10 ľudí. A ešte pripomeniem niečo, sa stalo v Urfe. Boli tu tie deti, ktoré hádzali kamene, pretože demonstrovali a boli zatknutí ako členovia teroristické organizácie a niektorí z nich ešte stále sedia vo vezení. Majú ve, sú vo veku 12 až 18 rokov čelia diskriminácii, zneužívaniu. Tieto deti by podľa medzinárodných eh, dohôd mali mať osobitnú ochranu, avšak sú sexuálne zneužívané, využívané. Je to skutočná katastrofa. tieto deti, niektorí z nich boli prepustení, keď sa stretli so žurnalistami a on začal informovať o ich príbehu, tak tento zase sa dostal do väzby. A aj niektoré z tých detí boli opätovne zatknuté. Je nevyhnutné, aby sme vytvorili podmienky, v ktorých budú tieto deti chránené. Potrebujeme transparentný a kontrolovateľný systém. V Turecku podpísalo dodatkový protokol o zákaze mučenia. Treba ho aj dodržiavať. Treba prijať príslušné mechanizmy. Všeobecná amnestia ktorá sa plánovala, musí byť tiež zrealizovaná. Bohužiaľ, ešte stále sa príjmajú chybné rozsudky. No a ja by som chcela povedať následujúce informácie. V mojom rodnom jazyku, v kurdštine, nemáme slovo pre znásilnenie. Bohužiaľ, v našom regióne je, alebo je znásilnenie celkom bežnou súčasťou života, to už po stáročia. Ženy, ktoré boli vystavené, zne, vystavené znásilneniu, boli dokonca potom postavené pred súd. No a to viedlo k oslabeniu vnímania práva v regióne. Uvedem príklad. Jedna dievča bolo vo veku 13 rokov 26 osobami systematicky znásilňované. Uskutočnil sa súdny proces, ktorý trval veľmi dlho. No a nakoniec kvôli nedoženiu časových eh, lehôd boli vynesené len veľmi malé rozsudky. Po druhé a sa povedala, že sa dobrovoľne podielala na, na tých násilneniach a keďže už mala 13 rokov, bola dosť stará na to, aby vedela, čo vlastne robí. Takže nepotrebujeme žiadne paliatívne opatrenia, potrebujeme systém, ktorý bude rešpektovať ľudské práva. My tiež nemôžeme hľadať nejaké prechodné riešenia. Potrebujeme právny systém, ktorý bude založený na reálnej ochrane ľudských práv. Existujú univerzálne hodnoty, podľa ktorých si každá spoločnosť môže slobodne zvoliť svojho lídra. Situácia Abdullah Öcalana je pre Turkov ako aj Kurdov veľmi bolestivou situáciou. Chceme, aby sa aktívne mohol podielať, mohol aktívne žiť a mala by sa na tom podielať aj Európska únia. Öcalan je ochotný viesť dialog a ochotný integrovať sa do EÚ, ale namiesto reálneho dialógu sa rokovania dostali do slepej uličky. V rámci stabilných rokovaní by sme chceli od všetkých účastníkov, aby zohrávali aktívnu úlohu. Spoločnosť je pripravená prieť riešenia, ale chýba politická vôľa. Ale, inými slovami, je najvyšší čas, aby sa politici rozhýbali a začali konať. V Turecku ste stále sú problémy v otázkach zrovnoprávnenia mužov a žien. Je čoraz viac žien, ktoré sa aktívne zapájajú do politiky, ale ešte stále máme veľký problém so zastúpením žien. Len veľmi málo z nich E, zastáva dôležité zodpovedné úlohy. Násilie proti ženám je veľmi rozšírené, rozšírené a vládne opatrenia v tejto oblasti sú absolútne nedostačujúce. V predchádzajúcich mesiacoch, teda v júni, muži zabili e, viacero žien a dievčat. Stali sa mnohé prípady sexuálnych útokov, znásilnení, za ktoré vo veľkej väčšine zodpovedali manželia. Štyria alebo štyri boli znásilnené doma alebo od mužov, ktoré, ktorých poznali. No a čo sa týka útokov, tak je to problém v práci v roku 2011. Tam bolo celkovo viac ako 800 žien zabitých, e, obrovské číslo bolo znásilnených a stalo sa obeťou sexuálnych útokov. A smutné je, že aj minister spravodlivosti priznáva, že medzi rokmi 2012 a 2009 sa výrazne zvýšil počet e, zavraždených žien. Hlavne kurdské ženy, kurdských žien sa to týkalo kvôli diskriminačným opatreniam proti Kurdom kvôli ich pôvodu. Kurdské ženy majú ešte horší prístup na pracovný trh ako ostatní, majú zlú, zlú mzdu a nestabilné pracovné miesta. No, aby ženy získali prístup k vzdelaniu a zamestnaniu musia plynule hovoriť po turecky. Ak hovoria len rodnou rečou, tak nemajú prístup k mnohým službám. Napríklad mnohé ženy, ktoré potrebujú svojich mužov v rodinách ako tlmočníkov, prekladateľov, pretože tí vedia po turecky. Často teda sú odkazané na pomoc muža. Často sa stáva, že v rodine sa hovorí dvoma jazykmi, ženy rozumejú E, po turecky, ale nehovoria. A deti rozumajú po kurdsky, ale nehovoria to týmto jazykom. To za sebou prináša veľké pro- pro- problémy. Aktívna účasť žien na každodennom živote je výsledok kurdského hnutia. Robí sa veľmi veľa, aby sa mohli rovnoprávne podielať na spoločenskom živote. Ale potrebujeme ďalšie rozhodné, rodi- e, rozhodné kroky v celom Turecku. Systémy, ktoré znevýhodňujú ženy, treba zmeniť. Hlavne treba zohľadňovať požiadavky žien a treba prijať rozhodné kroky. Hlavne politické zastúpenie žien musí byť oveľa lepšie. No, dôležité je tiež, aby vzniklo samostatné ministerstvo pre ženské otázky. A v Kurdistane je ďalšia otvorená otázka a to sú neobjasnené vraždy. Dokopy je v Turecku 17 500 vražd, kde páchateľ nebol nikdy dolepený. Okrem toho je viac ako 250 masových hrobov, v eh, ktorých sa nachádzajú, že ktorých eh, vrahovia neboli identifikovaní. No a keď Turecko chce spracovať svoju minulosť, musí prijať rozhodné kroky. Ja by som chcel hovoriť o masakri z Robovsky. Pred šiestimi mesiacmi eh, sa v Robovsky uskutočnil veľký masaker 34, 34 mladých eh, Kurdov pritom prišlo o život. Snažili sa Turci túto záležitosť eh, ututlať, eh, ale už pár hodín potom, mm, to bolo všade v správach, no a doteraz a k tomu nie je žiadne oficiálne vyhlásenie, nevieme, kto za tým stojí. A obviňovali sa dokonca aj zabití, alebo tie obete. To je ďalší masakér, ktorý sa vláda snaží ututlať a nej vyjadriť, ako veľmi bolestivé sú tieto udalosti. Ale minimálne to treba veľmi transparentne spracovať. My sme boli radi, aby Európska únia do regiónu vyslala oficiálnu delegáciu, tak aby sa vyjasnila táto otázka. No a ďalšia dôležitá téma to je no, minulosť ukázala, že žiadna vojna netrvá väčšine. Treba hľadať konečne riešenie, ale aby sa tak stalo, potrebujeme udržateľný dialog a pevný základ dialogov. Turecko musí dostať nejakú podporu, pretože samotnému sa mu to nepodarí. A preto by som bola veľmi rada, aby Európska únia Turecku pomohla, aby sa vrátilo k univerzálnym hodnotám a spracovala túto otázku na tomto základe. Prístupový proces do EÚ je dôležitý element riešenia tejto otázky a preto je dôležité, aby znovu ožil. Treba stať realisticky, nemôžeme čakať nereálne veci, ale aj napriek tomu sa snažiť o ideálny svet. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, Laila Zana, za vašu detailnú prezentáciu o súčasnej situácii ste povedali, že systém ochrany ľudských práv treba implementovať a myslím, že my musíme sa zamýšľať nad tým, aké inštitúcie sú v Turecku, aby sa tak aj stalo. Rovnako ako ste povedali, na záver si treba uvedomiť vyšetrovania, ktoré treba, aby sa uskutočnili vyšetrenia všetkých hromadných masových hrobov. A je to veľmi dôležitá práca a príspevok k mierovému procesu, keď zanalizujeme históriu aj pre rodiny a obeti, je to dôležitý proces zmierenia, ktoré by sa jeden deň, dňa malo uskutočniť. Teraz otvárame diskusiu, máme čas. No a budeme postupovať takto. Najskôr počkáme si na ne viacero otázok a potom môžete odpovedať. No a na zozname je pán Hatzigorion, nech sa páči. Καλημέρα σας. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Ζανά στο Κοινοβούλιο. Αν μου επιτρέψετε καταρχήν να εκφράσω τη λύπη μου γιατί... Ďakujem. V prvom rade by som chcel eh, vyjadriť skutočnosť, že som tu zástupca spoločného výboru Európskej únie a Turecka. Mnohí členovia tohto výboru často vyjadrujú názor, že demokracia v Turecku sa e, zlepšuje a prekvitá každý deň, ale na terajšom zasadnutí vidím prítomných len dvoch či troch členov tohoto výboru a preto by som chcel e, požiadať o nasledovné. Mohli by ste svoje prejavy zašl- zaslať e, e-mailom všetkým členom Európskeho parlamentu. Mám totiž dojem a v tejto súvislosti je otázku, Verím, že tisíce prípadov porušení ľudských práv v Turecku súvisia so skutočnosťou, že Turecko používa využíva, zneužíva skutočnosť, že e, e kurdská organizácia práce sa vníma ako teroristická e, organizácia a zo, zo strany OSN a EÚ. Moja otázka znie, máte rovnaký pocit, že tisícky porušení ľudských práv súvisia s využitím skutočnosti, že PKK sa používa za eh, považuje za teroristickú organizáciu. A druhá otázka, priamo na telo. Vy, sami si mysl, vy sama si myslíte, že, že táto organizácia je organizáciou teroristickou a prečo? Ďakujeme. E, ja od to dobre vidím, o, o, koľko je tu poslancov. Z môjho pohľadu je nás 12, mnohí ste si sadli i na druhú stranu, takže neviem, nevidím presne všetkých. Ste takisto laureátkou Sacharovovej e, ceny a dnes budeme mať i e, stretnutie s, tou, tou novou, s týmto novým oddelením pre podporu e, laureátov tejto e, ceny. A tento nápad, ktorý tu zaznel, je veľmi dobrý, že by ste svoju prezentáciu zaslali všetkým poslancom parlamentu. Teraz pani Bauer. Ďakujem. I ja veľmi srdečne vítam pani Lejlu Zana. E, a keď sme sa dozvedeli, že ste boli opätovne odsúdená, boli sme proti tomu, tu v parlamente sme proti tomu protestovali. A mám tu dve otázky. Z toho, čo ste povedali, sa dá e, odvodiť, že sú tu problémy pri vyučovaní kurdského jazyka i vyučovanie v kurdských školách. Pred pár rokmi boli tieto školy otvorené, ale vy ste povedali, že e, deti kurdsky len rozumejú a nehovoria, tak je tu potom nejaký problém s týmto jazykom. Mohli by ste nám o tom povedať viac? A druhá otázka. Pokiaľ ide o tzv. E, vraždu z octi, vy ste povedali, že násilie na ženách stúpa, počet násilných činov e, narastá a rada by som počula pár slov o tom, aká je situácia v súvislosti s, touto, e, s týmito praktikami vražd, vražd z hoctí. Pred pár mesiacmi sme v Turecku e, si vypočuli odborníka ministerstva spravodlivosti, ktorý hovoril, že počet týchto vražd klesa, ale z vašich slov vyplýva, že tomu tak nie je, že naopak E, neklesajú. Ďakujeme teraz pani Kiel sa hovorí pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. Moja otázka bude veľmi krátka. Pani Zana, nedávno ste sa stretli s premiérom Erdoganom. Mohli by ste nám povedať o prípadnej pozitívnej perspektíve vyplývajúcej z tohto stretnutia? Ďakujem. Zozname mám ďalších 8 kolegov Myslím si, že teraz je na čase, aby Leila za nás odpovedala prvé otázky. en çok acısını çektiğim e, dil konusundaki e... Nuž, e, jazyk to je, je téma, ktorý pre mňa, ktorá je pre mňa veľmi problematická, preto túto otázku zodpoviem ako prvú. Nikde na svete nie je možné, aby, jazyk sa, aby sa popieral jazyk celého národa pred 32 rokmi e, počas e, vojenského puča, puču v roku 1980 sa stalo práve toto. Existencia celého národa, jeho jazyka e, boli kompletne popierané. Viete, čo si, si predstaviť, čo to znamená pre kurdský národ? Šli sme k väzniciam a čakali sme celý deň na to, aby sme na minútu videli svojich príbuzných. A za, počas tejto jednej minúty sme nesmeli použiť ani len materinský jazyk. Nemohla som vtedy E, nevedela som vtedy e, turecky, trošku som rozumela, ale nevedela som po turecky hovoriť. A na základe situácie, že som musela ísť neustále do e, väzenia za ľuďmi, tak som sa naučila turecky. Je to veľké porušenie ľudských práv. Nikde na svete nie je možné, aby deti boli e, poslané do školy s, s peniazmi, ktoré, e, e, ktoré by mohli použiť na e, jedlo, na obživu, ale musia to použiť na učenie sa jazyka, ktoré nie je ich mate, materinským jazykom. Ale práve keď sme proti tomu bojovali, tak takéto kurzy pre náš materinský jazyk boli uzavreté nemá zmysel ponúkať nám tento jazyk ako E, fakultatívny, voliteľný predmet. Nikto nevie, koľko žijeme v danom regióne. Sme tam samozrejme menšina, v Turecku sme menšinou. Nikto nevie, koľko tam žijeme, ale odkedy bolo založená Turecká republika, od jej založenia sme vždy prispievali svojim dielom. Kurdština by mala byť e, jazykom vzdelávania, vyučovacím jazykom, aby nebol e, asimilovaný, aby nezmizol. To teraz zažívame na západe Turecka, v Istambule, v Ismiere. Tam žije veľa Tur- e, Kurdov a tam práve existuje popísaná situácia. Matka nevie dostatok E, dostatočne turecky, dieťa nevie dostatočne kurdsky a v rámci rodiny dochádza k zlomu medzi generáciami. Ešte nad e, rámec už aj tak existujúceho generačného konfliktu. Keď ide matka na úrady, potrebuje pomoc e, muža alebo detí, pretože nevie napríklad teda turecky. A to samozrejme znamená i psychologické problémy keď e, e, je asimilácia e, zločinom proti, proti ľudskosti, a to sa neustále zdôrazňuje, i zo strany tureckých orgánov, tak sa musí niečo udiať. A kurčtina musí byť jazykom vzdelávania. Na mnohých miestach v Kurdistane existuje, existujú v i najmenších e, dedinách základné školy pre deti do 7 rokov. Od 5. roku chodia do týchto základných škôl a tu sa e, absolvuje vyučovanie kompletne v, tur- v tureckom jazyku a začínajú zabúdať svoj, mať, svoj materinský jazyk. Ide o existenciu jazyka a e, národa a jeho jazyka. naši kolegovia politickí spojenci e, sa snažili zmeniť zákony, ale čo sme dostali, dostali sme právo na použitie e, kurčtiny ako doplnkového voliteľného e, predmetu. Možno i tu, naši tureckí priatelia by sa chceli učiť kurdsky. Pre nich by takáto možnosť mala existovať ako voliteľný predmet a pre nás by to mala byť, by to mal byť jazyk, na vzdiela e, primárny jazyk e, vyučovací. Áno, sú tu maličké kroky zlepšeniu v Turecku, to sa nedá poprieť, ale nepostačuje to. A my si myslíme, že je na čase urobiť kroky väčšie, malé kozmetické e, doladenia. Tie e, čierne diery v systéme nezaplátajú. Potrebujeme reformy veľké a to nehovorím len za Kurdov. Myslím si, že ak si, sa spojíme, tak e, na, na záver bude, bude e, riešenie. Určite sú tu však problémy, čo sa, ktoré sa týkajú e, individuálnych základných práv. Násilie na ženách podľa mňa vzniká predovšetkých z nedostatku vzdelania. A to na každej úrovni v Turecku, od rodiny až k politickým a, hodnostárom. Ak sa nebude rozlišovať medzi pohľaviami, ak e, chlapci a dievčatá budú vychovávaní ako rovnocenní, v systéme vzdelávania a budú uh, ponívaní ako uh, ľudia, tak si myslím, že násilie na ženách týmto spôsobom skončí samo od seba. Nebude pokračovať. Myslím si, že to je skutočný zdroj násilia. Ako náhle existuje tento problém, bude to pokračovať a tu treba jednoducho konať. Opätovne je tomu zasa tak, že existujú i problémy popri týchto malých krôčkoch pred. Netvrdím, že všetko je super, ani že všetko je katastrofické. Ženy e, majú vôľu ale zo strany politikov e, je to tak vždy, že muži e, miesto v politike E, nepripustia miesta, ktoré by prináležali ženám, za, e, vlastne zastávajú muži. O tom treba hovoriť. je tu stále tá e, mentalita, ktorá hovorí o tom, že ženy si môžu zohrávať svoju lohu ale len podporne pre mužov. Myslím si, že muži neuznávajú pravú hodnotu žien. Aj to je vec vzdelania. A myslím si, že komisia by to mohla prispieť. Že i tu sa čo si dá e, urobiť. Že i ženy môžu prispievať svojim dielom. Treba tu vytvoriť určité povedomie. A je to boj, ktorý musia viesť e, ženy, ale o sebe musia premýšľať i muži. Ak tak robiť nebudú, tak i naďalej e, bude existovať táto blokáda zo strany mužov a násilie e, bude neustále pokračovať násilie v každej spoločnosti predstavuje problém, v každej spoločnosti je to vec zlá, ale na e, Blízkom východe je to osobitne dramatické. Ženy neustále e, sú obmedzované e, na, len na svoju úlohu matky. A do, pokiaľ to bude takto, tak budú neustále nútené do tejto úlohy a ne, nevymania sa s nej. Určite sa mnohé udialo v Turecku, napríklad ženy už veľmi e, skoro roku e, 1934 dostali aktívne a pasívne e, volebné právo, ale nepostačuje to. To, čo urobiť treba, to som vlastne už uviedla v svojej prednáške. Pokiaľ ide o zákony, sú tu pokroky, ale je tu samozrejme problém s e, aplikáciou. I v právnom systéme je problém. Ak e, páchatelia, ktorí si zaslúžia odsudenie, e, nájdu únik pred trestným postihom, alebo dokonca ak sú oslobodení, tak tu máme problém. A tým sa dostávam späť k vzdelávaniu a rovnoprávneniu už od detstva. Hovorili ste o mojom stretnutí s premiérom a práve o týchto témach som sa e, rozprávala i s premiérom. mnohých strán e, sa na základe tohto stretnutia načotáva a ilustruje veľmi rúžový obraz. Vy ste politicky zodpovední a preto vám chcem ilustrovať taký protipohľad. Treba si uvedomovať i tie tienisté stránky. Samotné stretnutie e, prebehlo veľmi, e, veľmi dôstojnej a slušnej atmosfére, ale tie negatívne aspekty o ktorých som práve bola hovorila, tak tie ešte jasnejšie vyšli na povrch eh, myslím si, že, že už pred rokmi sa o týchto veciach hovorilo, pretože momentálne vyzerá to tak, že sa veľmi silne koncentrujú na otázku bezpečnosti, a to vedie k zasa k porušení iných základných práv. To sa netýka len Turecka, to 11. septembra e, začalo vlastne v Spojených štátoch. To je celkom iné povedomie, ktoré vzniklo. Je to tak trochu e, snaha nájsť všeliek e, e na všetky problémy demokracie. Jednoducho, že ním je boj proti terorizmu je tu spoločnosť, ktorá je e, riadená strachom a to vedie e, k problémom, ktoré sme zažili i my. Ak e, má nastať nové obdobie demokratizácie s rozhodnými krokmi, tak z tureckého pohľadu i pohľadu tureckých priateľov e, je potrebné e, zaangažovať všetkých, ktorí majú na tom záujem. Domnievam sa, že tí, ktorí e, vypáchajú násilie, sa musia e, zapojiť do toho procesu. I oni musia sa zodpovedať, prečo vzali do ruky zbraň, prečo násilie eskalovalo. A i pre týchto ľudí je to projekt, i oni sú jeho súčasťou. Sme pripravení e, priniesť svoje obete. Chceme sa na politickom projekte zúčastňovať, všetko riešiť formou dialogu a toto si myslím, že od nás spoločnosť i očakáva. Po určité obdobie prebiehala vlna násilia vychá, e, už od e, vojenských prevratov v 80. rokoch, ale štát na toto vôbec nebol pripravený. Osobitne spoločnosť vlastne nemala žiadne obranné mechanizmy. Keď spoločnosť je zabudnutá pri e, zákrokoch štátu, tak sa musí snažiť spoločnosť sama e, sa brániť a sa chrániť. Ak však sa e, chránia základné práva, tak určité e, násilné kroky by vôbec ani nemuseli len vzniknúť. Ďakujeme. A rada by som vám povedala, ako to volá, e, ako to vyzerá v tomto parlamente a v rámci EÚ so zrovnoprávnením e, pohlavy. Pardon, viete, hovorili ste o ženách v politike v Turecku a preto vám chcem v krátkosti povedať, že tu v Európskom parlamente máme 36,8 e, žien priemer v Európe je 20 a z 22 výborov máme 10 e, predsedníčok výborov, takže si myslím, že sme pod 50 percentami. Teraz tu mám viacerých ďalších rečníkov. Poprosím vás, aby ste položili veľmi stručne vaše otázky. Prvou rečničkou je pani Kratca. Ďakujem. Myslím si, že toto je pre e, e, parlamentný výbor veľmi osobitná príležitosť. E, pani Zana Lareátka Sacharobovej ceny je tu s nami. Tešíme sa z vašej prítomnosti. Myslím si, že vytvorenie siete výťazov, laureátov sacharovovej ceny by nám dalo možnosť zorganizovať viaceré podujatia, pokračovať v tomto dialógu, naučiť sa zistiť, e, čo si o vašej práci, ale bola by to určitá platforma, báza, aby sme mohli chrániť ľudské práva vo svete a využiť vaše skúsenosti. Va, skúsenosti vaš, vašu, váš prejav som si so záujmom vypočula. E, pochopila som, že v oblasti ľudských práv E, existujú určité legislatívne medzery, ale sú tu i nové vý, e, výhľady, nové tenz, tendencie, e, ktoré ma naplňajú obavami. Pokiaľ ide o práva žien, poznáte správu Európskeho parlamentu týkajúce sa práv žien v Turecku. Máte vaše postrehy k tejto veci? To by nám totiž pomohlo. Mohli by sme totiž opakovať túto snahu vytvoriť takúto správu i budúci rok. ide o to e, odzrkadliť tieto, tieto výzvy v našich správach v budúcnosti. To je prvá otázka. Druhá otázka. V parlamente v organizovanej občianskej spoločnosti sú predsa nejaké štruktúry v Turecku a prebiehajú tu diskusie o možnosti e, posunutia ľudský, e, ženských práv a ľudských práv vo všeobecnosti E, cez úsilie Turecka e, o snahy o členstvo v EÚ posunúť na vyššiu úroveň. Súčasňujete sa diskusných e, fór, na diskusných fórach, aby ste sa prispôsobovali pomaly na aký komunitér Európskej únie. Prebiehajú určité diskusie v tureckom parlamente. Je, berie sa do úvahy táto skutočnosť? Prebieha parlamentná rozprava? Mali by ste sa totiž vzhľadom z, na vízie členstva v EÚ prispôsobiť na tieto veľké vízy, tr- snažiť sa o demokratizáciu Turecka. No, madame Veržia. Ďakujem, pani Veržia. E, Prepašte, pani predsednička. V prvom rade by som chcela vyjadriť solidaritu s Pani Zana. Exprimer mon admiration par rapport à, a chcela by som vyjadriť takisto svoj obdiv k jej odvahe. Nie som si istá, že či na jej mieste, vzhľadom na to všetko, čím prešla, by som zostala rovnako pokojná. Pokúsim sa eh, teraz eh, veľmi telegraficky položiť e, moje otázky. Pani predsedajúca, vy ste predstavili pani Zano ako nezávislú poslankyňu. E, bola by som rada, keby nám vysvetlila, prečo je nezávislá e, poslankyňou, pretože tu je veľa ľudí v tejto miestnosti, ktorých by zaujímalo, prečo žena, ako ste vy, by chcela byť nezávislou poslankyňou, pretože skutočne Turecko má smutné prvenstvo v počte ľudí, ktorí sú v súčasnosti väznení. A ako ste povedali, e, je tam veľmi veľa ľudí, ktorí ešte sa nedostali do štádia súdneho pojednávania. A pokiaľ ide o túto protiteroristickú legislatívu, je veľmi dôležité, akým spôsobom sa uplatňuje a je dôležité, aby títo ľudia mali právo na spravodlivé súdne konanie, pretože väčšina týchto ľudí, ktorí sú v súčasnosti vo väzení, vzhľadom na teroristickú, protiteroristickú legislatívu patria do uh, kurdskej strany pracujúcich. Uh, vieme, že rúža je symbolom kurdského ľudu a vieme, že násilie, ku ktorému dochádza, je absolútne nepriateľné. A uh, Rada Európy uh, sa tým samozrejme tiež zaoberá a ja som v Štrasburgu sa zúčastnila na jednom rokovaní, kde sa hovorilo, že hľadovky, ktoré títo ľudia držia, e, majú za cieľ e, Ehm, e, teda ide o výbor pre zabranenie mučenia neľudského obchádzania Rady Európy, navštívil väzenia a rozprával sa s týmito ľuďmi, ktorí držia hladovku a viem, že táto delegácia po návrate z Turecka ehm, E, konštatovala, že e, pri poslednom uväznení pani Zana v podstate žiadala len o, o spravodlivé súdne konanie a myslíme si, že toto sa celkom nezabezpečilo ani vzhľadom na to, že je v Sacharovej ceny. Ďakujem. E, ďakujem. Ja by som sa takisto chcela poďakovať pani Zana za to, že prišla medzi nás a Prosím vás, aby ste vedeli, že my si v, tomto, v tejto snemovni vysoko vážime základné e, práva, ľudské práva, hodnoty demokracie, právny štát, ktoré ste vždy podporovali. Vo svojom prejave ste veľmi jasne vysvetlili, čo treba urobiť na viacerých úrovniach. Zdôraznili ste predovšetkým nutnosť konať e, predovšetkým v oblasti politickej vôle a politických dlhodobých záväzkov. A a e, že netreba e, sa e, uberať cestou dočasných a riešení. Po druhé, zdôraznili ste, aké ťažkosti máte na inštitucionálnej úrovni. Hovorili ste o medzerách v justičnom systéme, o tom, že sa veľmi e, dochádza k veľkým prieťahom v konaní. E, chcela by som sa spýtať, či už boli vynesené roz predsudky voči osobám dopušťajúcim sa e, násilia voči ženám, pretože e, my e, chceme, aby tieto ženy vedeli, že existuje spravodlivosť ktorá funguje efektívnejšie. Hovorili ste aj o potrebe vyššieho zastúpenia žien v inštitúciách. Moja otázka je jednoduchá. Aká je súčasná situácia, pokiaľ ide o zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách v politike a v ekonomike? Aké opatrenia by bolo možné pridať, aby, prijať, aby sa zlepšila táto situácia? Hovorili ste už o tom, že by bolo dobre zriadiť ministerstvo pre ženy. Ja e, nie som o tom celkom presvedčená, pretože vždy mám obavy, že keď sa vytvorí ministerstvo pre ženy, by sme sa ocitali v podobnej situácii situ- situácii, aká vznikla v Afrike, kde vytvorenie takéhoto ministerstva v podstate spomalilo e, boj za práva žien. A skutočne práva, ľudské práva, to sú aj práva žien a netreba ich stigmatizovať. A tretia úroveň, o ktorej ste hovorili, to je e, postavenie žien a detí vo väzeniach. Aké konkrétne opatrenia možno prijať, aby sa zlepšilo toto postavenie v strednodobom a v krátkodobom a strednodobom meradle a čo možno urobiť e, viac ešte popri tom, čo ste už povedali, ako je napríklad ratifikácia dodatočného protokolu. E, pani Zana, ešte raz by som vám chcela zablahoželať e, k ceste, ktorú ste prešli a želám vám veľa úspechov. Ďakujem. Ďakujem pani Gabriel a potom baronka Ledford. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A ja e, vítam e, to, e, účasť pani Zana a obdivujem ju za jej odvahu v boji za ľudské práva, práva kurdov, práva žien. Skutočne je to pozoruhodné úsilie a vždy sa teším, keď ju vidím, hoci nemôžem povedať, že by som sa tešila, keď počujem, čo nám e, chce povedať. Vy ste nám e, načrtli obraz e, prelínajúcich sa tém, ako je sloboda pre Kurdov, možnosť používať vlastný jazyk alebo väzba bez súdneho pojednávania, zatváranie detí a e, hrozné podmienky vo väzniciach. To všetko sú témy, ktorým venuje náš parlament pozornosť už po dlhé roky a ale na, myslím si, že vy ste to vykreslili veľmi farbisto a povaha vášho výkledu by nás mala motivovať k tomu, aby sme naďalej sledovali všetky tieto záležitosti v našej činnosti. Ja by som sa však chcela konkrétne spýtať na jednu vec. E, prekvapilo ma, keď ste povedali, že začlenenie alebo aktívna účasť Abdulu Očelana v politickej rozprave a snaha o nájdenie politického riešenia kurdského problému by bola vítaná kurdskou spoločnosťou alebo akceptovaná kurdskou spoločnosťou. Mňa to prekvapilo, pretože keďže poznám spôsob, akým Uh, ho demonizujú v verejnej mienke. Bola by som rada, keby ste túto poznámku vysvetlili, či je tomu skutočne tak, bez ohľadu na to, čo si e, myslí o e, uh, Očalan, o PKK a Podobne pre mnohých Kurdov on je skutočne, e, má taký negatívny obraz. Myslím si, že je potrebné teda nájsť nejaký politický dialog, ktorý by mu dal potrebnú úlohu aby zdá sa, že by e, ste naznačili akési nádejné výhliadky v tomto smere. Ďakujem, e, pani Latford. A Pán Obiols, e, myslím si, že môžem povedať, že všetci sme nadšení tým, že je medzi nami pani e, Zana. Máme za sebou dlhý vývoj, solidaritu a chcel by som povedať, že zrejme nikto nepochybuje o všeobecných tendenciách a politických reakciách, o ktorých sme sa dozvedeli, ale pozrieme sa na súčasnú situáciu v Turecku. Tuto nie sú len závažné problémy, je to situácia poznačená aj veľmi zložitými problémami a tendenciami, ktoré sú často protichodné. Napríklad 24. maja bola odsudená Lela Zana na desaťročné väzenie e, v neprítomnosti. E, počuli sme o úlohe odvolacieho súdu, a jeho rozhodnutí, ale potom mesiac na to ste sa stretli s premiérom, s zástupcami vlády. Teda vnímam túto situáciu ako veľmi zložitú. Chcel by som položiť e, túto otázku. Myslíte si, že to je symbolický akt? Je to niečo, čo je okrajové? Alebo môže to byť začiatok niečoho nového? Mám na mysli tú skutočnosť, že ste sa rozprávali s premiérom. Čiže je možné, že to ako si e, možno vnímať ako symbol nádeje, alebo či je táto otázka svojím spôsobom zdrojom polemiky, či ľudia o tom rozprávali, či rozprávali o obsahu, či rozprávali o dôsledkoch. Mohli by ste nám o tom povedať niečo viac? Ako vy vnímate túto situáciu, ktorá je veľmi zložitá? Aké sa rysujú tendencie, keď sa na to pozriete z kurdskej strany a z tureckej strany? čo e, sa môže stať. Je to zárodok nejakého procesu, ktorý by mohol zastaviť e, ozbrojené e, potičky a ktorý by mohol byť začiatkom dialogu? Poprosím vás o váš názor. Ďakujem. Ďakujem, pán Obiols. A ja sama mám tri otázky. Veľmi podrobne ste opísali situáciu po väzniciach pre politických aj iných väzňov. Zdá sa mi, že pri pohľade na túto situáciu by e, mali zasiahnuť medzinárodné inštitúcie na ochranu ľudských práv. Vieme, že e, takéto inštitúcie po dlhej e, proste tieto e, inštitúcie sa vyjadrili kriticky k návrhu príslušného zákona v Turecku, ale teraz tento, e, to, tento zákon už bol prijatý. Čiže čo by ste mohli povedať o týchto medzinárodných inštitúciách na ochranu ľudských ľudských práv. Vy ste na začiatku povedali, že EÚ by mala urobiť viac na podporu politického riešenia konfliktu a podporu mierového riešenia. Preto by som chcela v krátkosti odovzdať slovo predstaviteľovi E, Európskej služby pre zahraničnú činnosť, pre vonkajšiu činnosť, ale poprosím o stručnosť, lebo viem, že EÚ e, veľa robí v rôznych oblastiach a preto by sme poprosili len o e, poznámky na niekoľko tam, pán Dan, myslím, že tu je pán Dan z SVČ. E, ďakujem. E, žiaľ, pán Dan tu dnes s nami nie je, takže E, budem, e, my vám e, pošleme tieto poznámky písomne. Dobre, čiže poprosím o písomné vyjadrenie, ktoré potom postupím pani Zana, aby mala predstavu o všetkých týchto názoroch a o tom, aby ste vedeli, čo sa v súčasnosti pripravuje. E, okrem toho, e, niektoré otázky, ktoré tu odzneli, sa prekrývajú a možno by bolo dobre, keby ste ich zoskupili, pretože už teraz sme prekročili pridelený čas o 20 minút, preto poprosím o stručnosť. Tabii aslında ısrarla üzerinde durmamız gerekiyor v skutočnosti by sme sa mali zamerať predovšetkým na mechanizmus v justícii. Tento mechanizmus je pochopiteľne nevyhnutný a spoločnosti, ktoré nemajú justíciu, nemôžu hovoriť o rovnosti žien, o rovnosti občanov. Uh, E, mechanizmus fungovania justície v Turecku e, zaostáva. Existujú síce právne normy, ale v praxi e, sudcom veľmi dlho trvá, kým jednotlivé právne ustanovenia premenia na prax. Pokiaľ ide o Eh, niektoré osoby, tak tieto napríklad sú vo väzbe už 5 rokov a ešte stále nedošlo k súdnemu konaniu. Čiže toto nie je spravodlivosť a eh, pomalá spravodlivosť je eh, popretá spravodlivosť. Ale to všetko platí aj pre ďalšie oblasti, napríklad v rodinnom prostredí. Ani tu na táto predstava spravodlivosti nefunguje. E, ja som bola vo väzení e, v roku 1990 a e, keď som potom bola vo Švedsku, sa ma spýtali, čo môžeme urobiť. A ja som našim európskym priateľom povedala, že musia postupovať tak, aby eh, docielili, že naši policajti, naši sudcovia mali možnosť vzdelávania týkajúceho sa univerzálnych eh, hodnot. A takéto vzdelávanie je skutočne účinné, pretože e, do roku 2004 možno povedať, že došlo k istej liberalizácii v, napríklad v policii. E, napríklad policajti už nezakročovali proti ľuďom na uliciach násilným spôsobom a podobne. Ale po roku 2009 znovu pozornosť pozorujeme zhoršenie situácie, čiže my musíme spochybniť fungovanie systému ako takého. E, zmeny boli síce zavedené, ale sudcovia im nerozumejú, sudcovia ich neaplikujú, čo znamená, že spravodlivosť nie je účinná, nefunguje zmeny legislatívy nestačia. Je potrebné zmeniť mentalitu, treba zmeniť systém. Samozrejme, že potrebujeme aj zmeny právnych predpisov, ale e, nemôžeme ísť e, pomalými, malými krokmi. My potrebujeme, aby sa zmenila ústava, aby sa zmenil systém ako taký. A keď hovoríme o systéme, e, v tureckom systéme v 21. E, storočí, keď e, vidíme, ako sa vyvíja spoločnosť, tento náš systém nerieši problémy. Takisto sa dnes hovorí o prezidentskom systéme v Turecku. Keby tento prezidentský systém mohol vyriešiť problémy, prečo nie? Podporili by sme ho lebo e, ten e, centrálny systém je u nás príliš silný, dokonca aj menovania na nižších úrovniach podliehajú súhlasu ústrednej vlády. E, toto je, my v Turecku teraz diskutujeme napríklad aj o poloprezidentskom systéme a podobne, čiže je potrebné, aby sa tieto um, diskusie posunuli ďalej. A pokiaľ ide o deti, e, deti e, nemožno e, zatvárať, je potrebné ich vzdelávať. Deti, ak hodia kameňom, nemalo by byť možné uvrhnúť ich do vezenia. A ak štát e, sa rozhodne, že potrestá dieťa za to, že hodilo kameňom, to znamená, že ten systém nefunguje. E, ja ako žena nemôžem akceptovať, aby deti boli zatvárané. E, tieto deti je skôr potrebné vzdelávať. A tretia vec, ktorá sa týka Čalana. Eh, hovorili ste o jeho o tom, ako ho vníma spoločnosť, či ho príjima spoločnosť. Ale e, to platí pre všetky štáty. Ak eh, spoločnosť v Turecku dnes je znepokojená, ak tu ide o to, aby mohli prežiť mladí ľudia, ak ide o e, konfrontácie medzi e, E, národnými spoločenstvami, tak e, nemôžeme v tom pokračovať. Spoločnosť v Turecku si kladie otázky. Nechce, aby mladí ľudia naďalej zomierali. Turecké turecká verejná mienka si želá, aby sa našlo riešenie e, a preto v, spoločnosť, a preto v Turecku prebiehajú e, diskusie, ale spoločnosť e, má záujem o to, aby tieto deti prežili a tá nenávisť nemôže prevážiť. E, pokiaľ ide o Kurdov, dnes e, napriek e, sankciám, ktorý milióny osôb e, akceptovali Očelana ako ich vlastného vodcu a okrem toho sú tam aj ďalšie osoby, ktoré to síce e, verejne nevyhlasili, ale ktoré sú za neho a ja myslím, že som na to poukázala. Každý národ má právo, aby si zvolil svojho lídra. E, a ľudia sa proti tomu nemôžu stavať. E, proste majú právo zvoliť si e, lídra. A teraz otázka e, nezávislého poslanca. Ja som poslankyňou, ale nie som členkou žiadnej politickej strany. V roku 2004 som dostala zákaz e, e, vstupovať do politiky a my sme založili stranu DTP, ale nemohla som sa stať jej členom a keď bola strana zrušená, tak som bola e, zvolená za poslankyňu. A toto menovanie bolo jedným z dôvodov, prečo bola strana zrušená. Áno, je pravda, stala som sa členkou Národného zhromaždenia, ale nemohla som byť členkou politickej strany. Hovorili ste o zákone o boji proti terorizmu. Je potrebné tento zákon zmeniť, je potrebné ho zrušiť a pokiaľ sa e, tieto veci nevyriešia, tak nebudeme môcť ísť ďalej. Je potrebné, aby sa e, urobila takáto e, aby, aby sa zrušili tieto, tieto právne predpisy, aby bolo možné voľne diskutovať. Neviem, koľko mám ešte času, zdá sa, že 5 minút. Yani bir yol temizliği derken işte terörle mücadele yasasıdır, e, TCK'dır bunların bir an önce değişmesi lazım ki. Verilizme o e, tom teda, že je potrebné e, prekonávať prekažky a je potrebné, aby ľudia mali možnosť sa voľne prejaviť a mali možnosť slobodného dialogu. Začiatkom by mala byť zmena ústavy, ale je predovšetkým potrebné zmeniť mentality. Je potrebné, aby sa prijala nová ústava a aby sa tento systém aj riadne uplatňoval. E, je potrebné, aby e, občania e, boli zodpovední a samotné zmeny nestačia. A pokiaľ ide o ženy, ženy predovšetkým z hospodárskeho hľadiska by sa mali stať e, silnejšie. Kým ženy nedostanú ekonomickú silu a možnosť vyvíjať e, ekonomický vplyv, tak budú aj naďalej zohrávať e, úlohu, ktorá bude podradná vo vzťahu k mužom. A kým muž bude dominovať v ekonomickom zmysle slova, tak ženy budú naďalej zohrávať e, podradnú úlohu. Nebudú e, hrať rozhodujúcu úlohu a to platí aj pre rozhodovanie v politike. Aj v tomto smere e, musia mať ženy možnosť Eh, vstúpiť do politického života a to si vyžaduje aj solidaritu medzi národnými a medzinárodnými organizáciami. A treba začať vzdelávaním, výchovov, aby sa ženám umožnilo, aby sa tieto problémy prekonali Eh, už v 20. storočí sa v Turecku urobili veľké zmeny, ale dnes, predovšetkým v Kurdistane, ktorý je eh, ekonomicky menej vyspelý, eh, je potrebné, aby ženy ešte prekonali veľmi dlhú cestu a hlavne zo strany mužov si to vyžaduje zmenu prístupu, pretože mnohí e, sa snažia ženám zabraniť, e, aby e, robili kariéru, aby rástli. Ale ženy sa musia stať prítomné aj v politickom živote, musia sa stať ekonomicky nezávislé. A tá superštruktúra by mala umožniť, aby sa žena dokázala starať sama o seba. To si vyžaduje vzdelávanie, e, ale už nemám viac času o tom hovoriť. E, chcela by som vás všetkých e, pozdraviť a poďakovať sa vám za vaše veľmi trpezlivé počúvanie e, a chcem všetkým poďakovať aj za prejavy solidarity, ktoré ste vyjadrili. My samozrejme si želáme, aby e, sme dosiahli ešte lepšie výsledky a všetkým vám ďakujem za vašu podporu. Ďakujem, ďakujeme za vašu analýzu a vaše odporúčania. My sme si ich pozorne vypočuli a v našich dvoch výborov, výboroch urobíme e, všetko preto, aby sme podporili agendu ľudských práv a agendu rodovej rovnosti v Turecku. Ďakujeme ešte raz. Okay, now I... A teraz e, musíme skutočne veľmi rýchlo prejsť e, ďalším bodom nášho programu, ktorým je situácia Rohingov v Mianmarsku. Tí, čo musia opustiť túto miestnosť, prosím, urobte tak čo najrychlejšie a chcela by som e, upozorniť tých, ktorí sledujú situáciu v oblasti ľudských e, práv v Turecku. 18. septembra sa našom, na našom zasadnutí budeme venovať slobode médií a situácii v oblasti ľudských práv v Turecku. Okay.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 o ľudských práv v štáte Rachinia v Mianmarsku. Najprv by som chcela uviesť túto tému a e, uvítať pozitívny výboj v Mianmarsku. E, náš výbor pre zahraničné vzťahy nedávno prijal uznesenie, bolo to v apríli, ktorom sme zobrali na vedomie zlepšenie v oblasti ľudských práv, napríklad prepustenie prakticky všetkých politických väzňov alebo úspešné, úspešné, úspešné prímerie a takisto zlepšenie postavenia menšín. Ešte stále prebiehajú rokovania o primerí a myslím, že sa vyvíjajú pozitívne. Ehm, preto sme boli o to väčšmi znepokojení správov o násilných útokoch medzi buddhistickými a moslimskými komunitami v štáte Rachyňa v máji. Hovorili sme o tom, či by sme mali prijať e, mimoriadne e, uznesenie v parlamente, ale napokon sme tak neurobili a teraz e, o tom hovoríme v rámci zasadnutia nášho výboru DRUA. E, na toto zasadnutie sme e, pozvali aj veľvyslanca Mianmarska. Vítam, pán veľvyslanec, ako aj e, um, veľvyslanca z Bangladešu, ktorý sa žiaľ tento týždeň nachádza v New Yorku, ale poslal uh, svojho zástupcu. Podľa pravidiel nášho výboru sa uh, najprv uh, uvedie táto e, problematika a potom prestúpia, e, vystúpia e, zastupcovia veľvyslanectiev, ale majú na to obmedzený čas 3 minúty. E, máme teraz pridelený čas do 11. ale vzhľadom na to, že budeme hovoriť o veľmi konkrétnej otázke, veríme, že sa nám podarí viesť vecnú diskusiu a dospieť k záverom. Teraz vás poprosím o informáciu o súčasnej situácii v Mianmarsku. Pani Hassan z Human Rights Watch 3. júla sa vrátila z najnovšej misie Human Rights Watch v Mianmarsku. Uh, kde sledovali situáciu v oblasti etnického násilia. Takže máte 5 minút, nech sa páči. Ďakujem. Uh, ja sa pokúsim byť čo najstručnejšia uh, v tomto krátkom čase, ktorý máme k dispozícii a vykresliť znepokojujúcu a naliehavú situáciu. V my sme e, sa v krajine e, zúčastnili e, dvojtyžňovej misie. Boli sme v tej časti krajiny, kde došlo k násiliu. To, bolo to dosť zaujímavé, pretože keď násilie ovládalo západné Mianmarsko, televízia bola e, plná e, informácií o Jansurči návšteve v Európe a skutočne to bol, bolo veľmi protichodné. Bolo to veľmi e, vo veľkom rozpore s tým, čo sme videli v, západnej, v západnom Mianmarsku. Rada by som sa s vami podelila o to, čo sme počuli a čo sme mohli zadokumentovať e, počas našej misie. Začiatkom júna došlo k interetnickému násiliu v štáte Rachina medzi moslimským kresťanskou komunitou a, a buddhistickou komunitou. E, viedlo k tomu viacero incidentov, ale 18. maja e, e, stovky z týchto muslimov zautočili na buddhistické E, dediny, kde ničili e, chrámy a podobne. E, výsledkom bol zásah ozbrojených síl proti buddhistickým, proti, proti obyvateľom. Výsledkom bolo, boli veľké škody na majetkoch. 19 tisíc ľudí bolo presídlených. Oficiálny počet mŕtvych počas nášho vyšetrenia, vyšetrovania bol 17. Myslíme si, že skutočný počet týchto ľudí je oveľa vyšší a vieme, že v minulých dňoch e, zahynulo vyše 70 ľudí. Je potrebné, aby sa viedlo kompletné vyšetrovanie toho, čo sa odohralo na obidvoch stranách, ale e, v čase, keď boli vypaľované e, dediny, tak e, došlo k e, rôznym násilnostiam a s ľudosťou konštatujeme, že niekedy sa nepokoje využívali ako zamienka na ďalšie zásahy proti marginalizovanej komunite buddhistov táto je často označovaná ako nelegálni e, bengalskí imigranti, ale e, táto komunita nemá právo napríklad e, na to, aby dostávali nejaké preukazy totožnosti a sú vystavení mnohým ďalším nepravostiam. Eh, pokiaľ ide o ľudské práva, tak eh, mohli sme konštatovať eh, veľmi veľa porušení. Je veľmi ťažké urobiť presný obraz, pretože do štátu Rechina je veľmi ťažký prístup, ale rozprávali sme sa s určitými svetkami, ako aj s osobami, ktoré prežili tieto útoky keď sa ukončili potičky bezpečnostné síly, kde boli regionálne e, bezpečnostné síly, policia, e, pohraničná policia, poriadková policia, ako aj e, armádne zložky, tieto každodenne vykonávali razie, počas ktorých boli stovky ľudí zatknutí, boli naložení do nákladných aut a boli odvezení. E, príslušníci e, ozbrojených zložiek potom e, navštevovali ľudí priamo v ich príbytkoch, vybliekli ich von a byli ich keď e, videli obyvatelia, že prichádzajú tieto ozbrojené zložky do ich dedín, začali utekať a pri úteku do nich e, ozbrojené sily strieľali. Niektorí mali to šťastie, že preplávali rieku a ušli, alebo boli schopní rýchlo utekať, alebo pozerali sa z stromov na to, ako strieľajú ich príbuzných. Niektorí e, boli zastrelení, niektorí boli poranení. Tí, ktorí nedokázali dosť rýchlo utekať, boli prenasledovaní. Prenasledovali ich bezpečnostné sily, ktoré ich potom uh, našli, uh, zbili, a uh, útočili na nich mačetami, e, strieľali ich a to vrátanie starých ľudí a detí. Uh, a to sa nestalo uh, len z dôvodu týchto potičiek v štáte Rachina. To je niečo, čo sme my zadokumentovali minulý týždeň. Počas nášho vyšetrovania sme mohli zadokumentovať mnohé porušenia práv a E, tieto porušenia sú systematické a dopúšťajú sa ich bezpečnostné sily. E, medzinárodné spoločenstvo musí e, fyzicky navštíviť alebo vyslať svojich zástupcov do štátu Rachina. Minulý týždeň sme počuli, že parlament má vydať uznesenie a veľmi nás zarmutilo, že sa tak nestalo. Uh, ale ešte stále je čas. Viem, že vy všetci teraz eh, budete mať letnú prestávku, ale ja by som vás dôrazne prosila, aby ste poprosili ten čas, ktorý ešte máte k dispozícii na to, aby ste urobili nejaké kroky, pretože e, stále, ešte aj dnes dochádza k že Ľudia musia e, používať také e, opatrenia, aby sa pripútali k plastickým nadržiam na palivo, aby preplávali rieku ale keď preplávajú rieku a dostanú sa do iného e, štátu, tak tento im neudelí štatút utečenca, ale pošle ich naspäť rovnakou cestou, kde sú vystavení rovnakému násiliu. Preto by som vás chcela poprosiť, aby ste v zostávajúcom čase ešte urobili niekoľko krokov a je to skutočne naliehavé. E, stovky ľudí sú zatknutých bez obvinenia. E, stalo Stalo sa tak včera, stalo sa tak predčerom, môže sa tak stať dnes. A preto by som vás chcela vyzvať, aby ste zabezpečili nezávislé vyšetrovanie, aby ste sa sami e, dostali e, na, za e, misiu osobitného spravodajcu pre Mianmarsko a ďalšie inštitúcie, aby ste zabezpečili skutočne nezávislé vyšetrovanie. Vláda slúbila, že bude e, nariadené nezávislé vyšetrovanie, ale členovia vyšetrovacej komisie zahrňajú aj príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa dopúšťajú tohto násilia. To nestačí. Je potrebné, aby vyšetrovanie bolo skutočne nezávislé nezávisle. Času je málo, ale nie je to nemožné. Prvého, prvý týždeň v júni sme oslavovali reformy a, a, a sa, e, Suči navštívila e, Európu, ale e, to nestačí. My potrebujeme, aby sa odohrala skutočná reforma, e, ktorej testom by bola e, E, bolo prevzatie zodpovednosti za násilnosti, ku ktorým v, tomto, e, v tejto krajine došlo. Je potrebné, aby boli e, braní na zodpovednosť tí, ktorí sú zodpovední za toto porušovanie ľudských práv. Prosím vás, aby ste pri Súdane, Syrii, Mali a tak ďalej zamerali svoju pozornosť aj na Mianmarsko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hasan za to, že ste nám dali informácie z prvej ruky. No a teraz dostáva slovo stručne zástupca SVČ, aby nám povedal niečo k tomu a o tom, čo robia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Toto bol skutočne veľmi pochmurný obraz situácie a nedokážeme všetky tieto informácie potvrdiť, ale budeme sa tým istotne zaoberať. No, my situáciu na mieste chápame tak, že zdá sa, že sa tro, trochu upokojilo, napätia medzi dvoma spoločenstvami stále pretrvávajú, takže je tu hrozba no, vypuknutia nových násilností. Oficiálne čísla hovoria o presídlení 90 tisíc osôb 10 tisíc buddhistov a 18 tisícov moslimov, ktorí sa momentálne nachádzajú v táboroch a kláštoroch. Vláda poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť, strechu nad hlavou a, a nejaké základné služby, prístup prístup MVOčkom a niektorým organizáciám bol z časti zaručený, avšak nie je možná plná angažovanosť. Rovnako vieme, že desiatí členovia Lekárov bez hraníc a UNHCR boli zatknutí a sú stále zadržiavaní. Treba si uvedomiť, že je tu vnímanie, že medzinárodná pomoc uprednostnila moslimskú populáciu. No a keďže od a to vyústiuje v nepriateľstvo voči medzinárodným organizáciám. Včera ráno, včera do obeda sme o tom hovorili priamo s príslušným ministrom Dozvedeli sme sa, že samotný prezident trvá na dodržiavaní zásad právneho štátu a objasnení situácie zadržiavaných humanitárnych pracovníkov. kancelárie Európskej komisie a iných medzinárodných organizácií navštívila, navštívila miesta Mondo a iné, aby získali sami obraz o situácii. No a k tomu by som rád dodal, že od roku 2001 Európska únia je veľkým podporovateľom podporných služieb a pomoci v štáte Rachina boli prijaté projekty v prospech oboch eh, spoločenstiev, ale ešte stále tu panuje istý názor eh, zaujatej alebo neobjektívneho poskytovania pomoci. Dobre, ďakujem pekne. A vidím tiež, že je tu výkonný riaditeľ pre operácie, pán Lišinsky. Chceli by ste niečo dodať, ale požiadala by som vás o maximálnu mieru stručnosti. Ďakujem pekne, predsednička. No, keďže máme málo času, ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal môj kolega z ESVČ, generálne riaditeľstvo ECHO, je v Mianmare už dlhé roky a naša pomoc je veľmi veľká. Pomáhame Rohinge aj Rachine. No a posledné udalosti nás veľmi znepokojujú. Treba riešiť len dlhodobo tieto otázky. No a pre nás je však znepokojujúce, a to je otázka zaistenia, že tí, ktorí momentálne potrebujú pomoc, a ktorí sú postihnutí násilím, ktorí sa museli presedliť kvôli násilnostiam alebo nejak inak sú tým posilnení, je absolútne nevyhnutné, aby všetci títo ľudia získali základnú humanitárnu pomoc. Naši partnery, ktorí v štáte Rachina pracujú, sú ochotní poskytnúť pomoc. My za ECHA sme ochotní poskytnúť nevyhnuté financovanie. Avšak tá výzva, ktorým momentálne čelíme, je, že humanitárna pomoc bola obmedzené kvôli násilnostiam a nie je to len otázka ale je tu tiež klíma nepriateľstva voči humanitárnej pomoci medzinárodnému spoločenstvu. To je veľmi znepokojujúce a našim partnerom to komplikuje poskytovanie pomoci. Takže vyzývame orgány, aby vyriešili situáciu tak, aby Európska komisia mohla poskytovať humanitárnu pomoc, ktorá je absolútne nevyhnutná. Ktoré prispôsobenia sa vykonali, ale treba vyhnúť situácie v tých najzvielenejších oblastiach, kde v podstate ja vôbec netušíme, čo sa tam deje. Vieme, že tam, kde sa uskutočnili hodnotenia, tak vnútričenské stránky sa ukázalo, že situácia je znepokojujúca, Eh, je tu veľa podvyživených ľudí, avšak naši partnery nemôžu konať kvôli obmedzenému prístupu. A ďalšia otázka, na ktorú by som chcel poukázať, je skutočnosť, že niektorí z národných národného personálu, ktorí pracujú s UNHCR, sú stále zadržiavaní naša, naša komisárka pani Gergeva, ktorá bola minulý týždeň v Japonsku na konferencii, mala príležitosť stretnúť sa so ministrom zahraničných vecí Mianmarska a v rozhovoroch hovorili aj o otázke prístupu, ale tiež požiadala o vysvetlenie zadržania humanitárnych pracovníkov No a teraz sa veľmi stručne v Bangladešu už nemáme žiadne informácie o situácii o utečencov z Mianmarska. Avšak rád by som povedal, že aj v Bangladeši je humanitárna pomoc skutočnou výzvou. Niekoľko partnerov, ktorých tam máme, ktorí spolupracujú a starajú sa o približne 30 tisíc utečencov. Rohingya pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach a my by sme chceli vyzvať bang- bangladešské orgány, aby im udelili potrebné povolenia. Sme jeden z mála donorov priamo na mieste, ak e, naši partnery budú musieť opustiť si Bazár, e, kde kde pomáhajú utečencom, tak e, títo ľudia ostanú bez akékoľvek formy pomoci a z humanitárneho hľadiska to bude dramatická situácia. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne. Chceli by nejakí poslanci sa vyjadriť? Nie. No tak chápem, že pán veľvyslanec, chcete niečo povedať? Pán Tantkia, a ďakujeme za to, že ste prišli a preukázali záujem o našu prácu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, predsednička. Dnes sa budem snažiť čo najlepšie využiť časový priestor troch minút. Situácia začala zavraždením mladej ženy 28. mája a situácia na policajnej stanici a násilnými útokmi, eh, kde vo, v autobuse bolo zavražených niekoľko mužov. Po týchto incidentoch eh, prepukli násilnosti vo viacerých eh, obvodoch. Vyžiadalo si to veľa, veľa ľudských obetí, hmotných škôd, boj proti nepokojom. Vláda vytvorila výbor so 16 členmi, prezidenta prácu 11. júna a vyzval ľudí, aby spolupracovali s vládou a zaistili stabilitu a, právny štát a poriadok. vláda postavila 89 táborov v 5 obvodoch, aby pomohli s rehabilitáciou. Vláda vyzvala náboženské organizácie, politické strany, členov občianskej spoločnosti, aby spolupracovali. Spolupráca s vládou medzinárodné spoločenstvo privítalo 14. a 16. júna a tým UOSN pod vedením osobitného e, poradcu generálneho tajomníka navštívil štát Rachina. Hovorilo sa o e, všetkých e, zúčastnených stranách. Posledný je, že predseda parlamentu navštívil riešenské tábory. Počas svojej návštevy s miestnymi orgánmi hovoril o nové situácie a o nevyhnutnosti poriadku. Rovnako štátny zástupca ministerstva zahraničných vecí sa zapája do diskusí snažia sa vytvoriť vzájomné pochopenie a vyriešiť situáciu medzi susediacimi štátmi. Vážená pani predsednička, Mianmarska je jedna z naj diferencovanejších krajín. V tejto oblasti sú, je tu veľa náboženských menšín, a ktoré vedľa seba žijú už storočia. Avšak tieto nepokoje vyvolávajú obavy. Táto situáciu, situácia zdôrazňuje sociálne a kultúr, kultúrne rozdelenie a krajiny a náročné situácie. A treba sa poučiť, poučiť z udalostí na to, aby sme predchádzali podobným situáciám. Zasadnutie parlamentu práve začalo a zákonodarcovia sa budú zaoberať všetkými otázkami, základnými právami občanov, na ochranu ľudských práv. Ja dúfam, že spojenci Myanmaru chcú, aby všetci obyvateľia neboli ohrození a aby išli ďalej na ceste k dosiahnutiu mierovej demokratickej krajiny. Ďakujem pekne, predsednička, ďakujem pekne, pán veľvyslanec. A teraz sa pozrieme na delegáciu z bangladejského veľvyslanectva. Chcete niečo povedať? Áno, tak pán Parakáš Devan Šaštafer, nech sa páči, máte slovo, ale tiež by som vás chcela požiadať o stručnosť. Ďakujem pekne, predsednička, za to, že som dostal slovo. Mene veľvyslanectva by som chcel poďakovať výboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu za ich záujem o túto otázku. Chceli by sme povedať, že vláda Bangladeša sleduje situáciu v štáte v Mianmarsku a sme veľmi smutní zo straty ľudských životov a majetku kvôli násilnostiam. Dúfame, že všetky otázky sa podarí rýchlo, mierovo napraviť. Chcel by sme povedať, že aj keď Bangladeše nepodpísal dohovor o utečencoch, tak už dlhé roky sme poskytovali, poskytovali útočisko utečencom. Nedávno utečenci z Mianmarska dostali e, potravu, lieky, aj palivo. E, chceli sme ich pozbudiť, aby sa vrátili e, domov do svojich krajín. No a dúfame, že úloha mianmarskej vlády a takých agentúr obnoví dôveru, aby sa všetci utečenci vrátili domov. Chceli by sme povedať, a povedal to aj pán veľvyslanec, že na nedávnych zasadnutiach medzi Mianmarskom a Bangladežom, tak minister zahraničných vecí povedal, dúfame, že všetci poslanci a utečenci sa budú môcť vrátiť domov bez nejakého zbytočného umieskania. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. No a myslím, že sme si vypočuli rôznych aktérov, rôzne názory a ja dúfam, že rôzne aktivity ECHO, ESVČ a OSN, ktoré robia aktivity priamo na mieste v Janmarsku a tiež na bangladejskej strane, budú pokračovať, budú sa zlepšovať v rámci vzájomných interakcií, aktérov v Mianmarsku a Bangladeži, tak aby dokázali okamžite pomôcť pri zlepšení situácie ľuďom z dlhodobého hľadiska. Myslím, že je to veľmi komplikovaná záležitosť a pán veľvyslanec, ste povedali, že začala schôdza parlamentu a ja viem, že minimálne jeden poslanec je zo spoločenstva Rohingya, no a, a ten sa bude venovať tejto otázke, no a z dlhodobého hľadiska každá osoba, ktorá žije v Mianmarsku, má právo, alebo v inom štáte má právo na občianstvo, no a z dlhodobého hľadiska možno by sme sa tým mohli zaoberať, pretože ak niekto má občianstvo, tak má tiež práva, ktoré si zaslúhuje. Ďakujem pekne. A pani Hasan, vy ste povedali, že si uvedomujete, že ideme, že nás čakajú čokoládna pre nás prestávka, ale keď sa pozriem na kolegov z výboru droha, a to neznamená, že my skončíme e, s našimi požiadavkami a písomne napíšeme osobitnému poradcovi banky Múna, aby sme riešili otázku na meste. Ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým za to, že ste prišli, že ste sa sústredili na túto otázku, ktorá je pre obyvateľov skutočne veľmi ťažká. Ďakujem pekne. No a teraz eh, musím povedať, eh, že toto zasadnutie sa mení eh, na zasadnutie s zatvorenými dverami pre rozšírené predsedníctvo. Ďakujem pekne.